čas v Európe. Ide o tému Júria Trána. Nedostáva slovo pán Svoboda. Vážená pani predsedajúci, va... vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, závery verejného vypočutia otázky zmeny medzi eh, letným a zimným časom, ktoré sme mali v marci, to bolo jasné v energetike neexistuje žiadny dôvod na šetrenie elektriky, či to isté platí pre dopravu, ale zdravotné následky podľa nedávneho výskumu deviatich európskych univerzít sú početné. Zmena času robí zdravotné problémy asi 20 občanov. Ostatných 80 nemôže pochopiť, že to niekomu problémy môže spôsobovať. Tieto zdravotné problémy môžu byť únava, ospalosť, dezorientácia, porucha trávenia, migrény, depresia, aj po, až po spustenie geneticky podmienených e, ochorení, ako je obezita, cukrovka, ale aj infarkty. Autisti majú zásadné problémy, Priame a nepriame náklady na zdravotné e, dôsledky v EÚ boli odhadnuté na neuveriteľných 131 miliard eur. To môže znamenať, že občania EÚ dávajú na chod únie cirka 140 miliard eur, teda takmer toľko ako na sanáciu zdravotných škôd, e, ktoré, ktoré sú spôsobené toto jedinou smernicou na konci vypočutia bolo e, komunike, kde sa hovorí, že členská, členské štáty sa nestiažujú a že komisia sa takouto maličkosťou zaoberať nebude. Ale zdravotné problémy jednej petiny obyvateľov komisia považuje za maličkosť. Ak e, výskum týchto univerzít je správny, tak aj tá výška škôd či dvo, e, dopadov považuje komisia za maličko, za to je podľa mňa škandalozne. Členské štáty si nestiažujú samozrejme, lebo štát netrpí ani cukrovkou, ani depresiou, ale stiažujú sa ľudia nám, zástupcom v Európskom parlamente. A to musí stačiť na to, aby sa komisia začala vážne touto vecou zaoberať. A preto som rád, že dnes na komisiu môžem položiť túto úsnu otázku a aby preukázala, že výskum deviatich univerzit sa míli a že existujú dôvody na zrušenie zmeny času, pretože tieto, táto zmena času prináša zdravotné problémy petine európskych občanov. Ďakujem. Pán Kramer. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať výboru Júri a tiež jeho predsedovi, pánovi Svobodovi, za túto iniciatívu, ktorú podporujú oba výbory, výbor TREN a Júri. Má to totiž vplyv aj na bezpečnosť dopravy, na celý sektor dopravy, na časové poriadky, na pracovný čas pracujúcich v sektore dopravy a tak ďalej. Preto v marci tohto roka sme zorganizovali spoločné vypočutie oboch výborov na túto tému. Odborníci sa zhodli v tom, že argumenty na zmenu času sa spochybňujú v tomto sektore a negatívne vplyvy sú jednoznačne dokázané, teda neexistuje žiadny vedecký dôvod zachovať si tento letný čas a preto súhlasím so sklamaním svojho kolegu pána Svobodu, v súvislosti s tlačovým vyhlásením komisie, ale tiež ma e, sklamalo, že komisia nie je ochotná vnímať túto otázku seriózne. Pôvodné argumenty spočívali v úsporách energie a viete si ste predstaviť, že ja ako zelený som rozhodne za úspory energie, to je predsa cieľ komisie celkový, ale teraz sa ukazuje, podľa mnohých štúdií, že sa to neprejavuje pozitívne a v priebehu rokov sa ukázalo, že dokonca má negatívny vplyv na miesto pozitívneho vplyvu, teda energetický úspor, práve naopak plitváme energiou a preto to treba zmeniť. Chceme preskúmať, či súčasný systém vôbec ešte má zmysel a najmä v sektore dopravy. Máme isté konkrétne problémy. Ľudia sú po zmene času unavení, pretože spia o hodinu menej. To je veľké nebezpečenstvo, v doprave ďalej. Cestovné poriadky sa musia presúvať, vlaky musia v noci hodinu stáť, aby sa cestovné poriadky dodržali. To je predsa bláznostvo, ale žiaľ je to realita. Ďalej pracovné časy pracovníkov sa musia prispôsobovať a mnoho procesov v doprave a v logistike sa musí prerušiť. V USA sa teraz vypočítali náklady, teda 1,7 miliardy eur ročne nás stojí táto zmena a efekt je nulový máme naozaj toľko peňazí, ja by som mohol tisíc dôvodov uviezť, na ktoré by sa dali tieto peniaze lepšie využiť v záujme občanov. Už existujú iniciatívy eh, takmer v všetkých členských štátoch a ja sa pripájam k týmto iniciatívam. Preto sa chcem opýtať komisie, prečo nie je ochotná zohľadniť tieto vedecké poznatky aj z USA. Kedy a ako chce preskúmať vplyvy zmeny času alebo podložiť dôkazy o úsporách energie, aké doklady o prínosoch a nevýhodách má k dispozícii, taktiež ako sa to prejavuje na energetickej účinnosti a taktiež či toto tlačové oznámenie zohľadňuje stanovisko celej komisie a či komisia chce takto nakladať s postojom občanov aj poslancov Európskeho parlamentu. Chcem sa poďakovať ešte raz výboru Júrii, kolegovi Svobodovi a Obráciam sa na komisiu, pozrite sa na fakty. Tie sú nesporné. Veľmi nás zaujíma vaša odpoveď. Ďakujem. Merci, monsieur. Et je vais donc passer la parole. Ďakujem. A v mene komisie pani Bult. Madame President. Pani predsedajúca, vážení poslanci, komisia si uvedomuje, že Pravidelne sa občania obracajú e, na príslušné orgány a žiadajú zrušenie letného času, poukazujú na zdravotné problémy, ale taktiež e, sa pýtajú, či dôvody, ktoré niekedy si viedli k zavedeniu letného času, naozaj sú ešte platné. Ubezpečujeme vás, že komisia pristupuje seriózne k týmto obavám občanov. Komisia preskúmala rôzne štúdie na túto tému, avšak tieto štúdie dospeli k zmiešaným eh, výsledkom a preto nebolo jednoznačne jasné, aký postoj by sa mal zaujať, eh, čo sa týka zdravotných dopadov, eh, otázok v energetických úsporách alebo bezpečnosti dopravy. Komisia nemá žiadne odhady o ekonomických ziskoch a nákladoch, čo sa týka sektoru dopravy, ani čo sa týka zvyšovania energetickej účinnosti v kontexte využívania napríklad energetických úsporných žiaroviek. A preto vychádzame z toho, že dôvody, ktoré viedli k schváleniu tejto smernice o letnom čase v roku 2001, ktorá mala za cieľ harmonizovať ehm, časové poriadky, aby lepšie fungoval vnútorný trh ešte stále je na mieste, preto komisia nevidí dôvod revidovať túto smernicu v tomto čase. Ďakujem. Merci, nous allons ouvrir euh, le... Ďakujem. Otvárame rozpravu v mene politických skupín. Začína EPP. Pán Rojl na dve minúty. Frau Kommissarin. Vážená pani komisárka, ja si vás veľmi vážim, ale odpoveď komisie podľa mňa je um, drzosť. Majú problémy, nie všetci, ale ak chcete pristupovať seriózne k obavám ľudí, tak predsa nestačí len povedať, že Vždy to tak bolo. Už viac ako 10 rokov komisia nie je ochotná seriózne odpovedať. Štúdie, ktoré sú k dispozícii, naozaj e, tie odpovede sú e, neslýchane vágne. Pri každej inej téme, pri každej inej e, forme zdravotného rizika sú tu veľké a výrazné hlasy a je komisia ochotná postupovať, ale pritom zásadná otázka znie nie je tak, či sú dostatočné dôvody na to, aby sme sa vrátili, alebo či existuje jeden jediný dôvod dvakrát do roka týmto obťažovať ľudí. Vy predsa musíte odôvodiť, prečo musíme dvakrát do roka meniť čas, my nemusíme nič odôvodňovať. Nechápem, prečo by sme mali odôvodňovať, že chceme zachovať bežný stav. Bežný stav nespočíval v tom, aby sa dvakrát do roka musel meniť čas, tak nákladne a zložito. Neexistuje podľa mňa žiadny dôvod, aby sme to museli zachovať. Uvedte mi jeden jediný dôvod, prečo by sme museli dvakrát meniť čas do roka. Potom eh, vás pochopím. Inak eh, môžeme túto smernicu podľa mňa stiahnuť. My chceme menej predpisov, takéto je vaše moto. A prečo potom zachovať tento nesmyselný predpis eh, zmeny času dvakrát do roka? V súčasnosti je jasné, že neexistuje žiadny argument za to, aby sa čas menila, ale spôsobuje to problémy. Prečo nemôžeme zachovať e, pôvodný stav? A ten argument s vnútorným trhom je predsa úplne absurdný. My e, isté, že chceme podporiť vnútorný trh, e, isté, že jednotné pravidlá v celej Európe, ale podľa mňa by to mali byť jednotlivé, jednotné pravidlá, ktoré budú spočívať e, v zachovaní e, pôvodného stavu. Je to naozaj neuveriteľné. Máme 10 tisíce podpisov ľudí, ktorí sa stiažujú na tieto pomery. Prosím, pristupujete k tomu seriózne a s plnou vážnosťou. La parole au nom des socialistes et démocrates. Mene SND, pani Regner. Frau Vorsitz. Ďakujem, pani predsedajúca. Vidíte, pani komisárka, že eh, sa tu odohráva veľmi vášnivá diskusia, aj keď nás tu nie je až tak mnoho prítomných, ale vaša odpoveď bola veľmi odborná, technická a nezohľadňuje obavy občanov. Tu totiž nejde len o tému vnútorného trhu, ide tu o to, že téma času ovplyvňuje život každého jedného jednotlivca. Každý jeden má k tomu osobný názor, pretože to zasahuje do jeho života. A teraz by som v tejto súvislosti tiež chcela volať e, veľmi rázne po zrušení e, týchto dvoch zmien času do roka. Ja totiž hovorím v mene ľudí, ktorí to majú veľmi ťažké, ktorí nemajú takú silnú lobby za sebou. E, jednak tí, ktorí cestujú, dochádzajú a ďalej školáci. Mnoho ľudí totiž sa musí vysporiadať s tým, že začiatok a koniec vyučovania sa takýmto zmenám času neprispôsobuje a taktiež e, je potrebné o mnoho viac kúriť v budovách, a taktiež je potrebné, aby sa ľudia presúvali v tme. Som za to, aby ľudia nemuseli tak skoro a v takej zime a v tme vstávať e, ráno. Pani Kulonen teraz e, v mene GUE, vážená pani predsedajúca, Smernica, ktorá opravuje letný a zimný čas, eh, podľa mňa eh, by pršala svojou platnosťou. Podľa mňa je na čase zmena, v ktorom sa zruší eh, táto dvojnásobná zmena času v roku. Podľa prieskumov sa jasne ukazuje, že sa spánok ľudí zhoršuje na jar a na jeseň, keď sa mení čas, najmä starší občania a deti majú ťažkosti prispôsobiť svoj vnútorný biorytmus tejto zmene času. Zmena času podľa výskumov má vplyv tiež e, na duševný stav, na náladu ľudí a taktiež môže spôsobiť veľmi vážne depresívne stavy. Liečba depresie v súčasnosti je veľmi finančne nákladná v celej Európe. Naozaj komisia chce takto sťažovať e, rozpočtovú situáciu členských štátov, taktiež e, hospodárske zvieratá vnímajú veľmi e, ťažko e, túto zmeru času, aj keď Rusko nie je veľmi e, výrazným prvkom v našom kurze. Podľa mňa stojí za zmienenie, že Rusko sa dokázalo vzdať týchto zmien času už skôr v minulosti. Myslím, že by sme tak mali urobiť aj my v prospech ľudí, aj zvierat. Ak Rusko bolo schopné to urobiť, chceme naozaj nejaká Európa zaostávať. Myslím, že by sme uh, to mali uvedomiť aj na pozadí toho, že sa teraz robia výrazné škvrty v zdravotnej starostlivosti e, ľudí a zvierat. A preto by sme mali byť odvážni a urobiť e, tento krok a prispôsobiť sa stredoeurópskemu času e, v, celej škole, v priebehu celého roka. Teraz nasleduje pani Hautala, mene zelených na dve minúty. Podľa mňa je neuveriteľné, že komisia odpovedá vo svojom tlačovom vyhlásení v tom, že táto komisia sa bude venovať len veľkým otázkam a preto otázka letného času eh, že ňou sa komisia nebude eh, zaoberať. Eh, mne príde neuveriteľné, že komisia sa takto stavia k obavám našich občanov, ktorých my to zastupujeme. Za každým, keď ja napíšem na tú tému na Facebooku, okamžite si to lajkne tisíc občanov, teda občania to naozaj považujú za veľkú tému. A okrem toho si spomínam aj v tomto kontexte na to, že ja, keď som porodila svoje prvé dieťa, vtedy sme sa poprvýkrát vo Fínsku e, stali súčasťou tohto programu a prvýkrát sme tedy prešli na letný čas. E, táto zmena času spôsobuje vo všeobecnosti veľmi vážne zdravotné problémy, e, ovplyvňuje biorytmus ľudí aj zvierat a to spôsobuje škody, náklady a rizika na školách, v predškolských zariadeniach, taktiež na pracoviskách a v doprave. Európska únia eh, legislatívne upravuje um, túto zmenu času. Totiž to, táto aktuálna smernica z roku 2001 je už deviatým právnym eh, prvkom navrhom, aby bol predposlednou a aby posledná desiatá smernica na túto tému rušila celý tento systém. To by znamenalo, že v doprave, v telekomunikáciách, ale aj v biorytmoch ľudí by sa to prejavilo pozitívne. Ukázalo sa podľa štúdií, že Odborníci na vnútorný biorytmus človeka by boli rozhodne za takúto zmenu a ako už tu zaznelo z úst kolegyne, ak Rusko dokázalo v prospech človeka a zvierat e, upustiť do tejto zmeny času, tak aj my by sme podľa mňa mali na to, aby sme aj my urobili tento odvážny krok. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Štuger. Na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca našťastie, že čas sa nezastavuje a že sme schopní diskutovať aj takúto otázku. Už 5 rokov naša politická skupina navrhla v plene túto otázku. Vychádzame z britskej štúdie o letnom čase a hovorí sa, že letný čas je lepší ako čas zimný. Tak prestaňme so zimným časom. Letný čas je lepší pre zdravie, pre cestovný ruch, pre dopravu, pre ekonomiku aj energetiku. Pokiaľ ide o úspory energii, osvetlenie nie je také nákladné. Počas e, leta fungujeme lepšie, ale nezabúdajme aj na zmenu cirkadiálneho rytmu, ktorý má veľký vplyv na naše zdravie. Mohla by komisia alebo e, rada sa vyjadriť a e, napríklad, že by šla cestou zrušenia zimného času. Ďakujem. Pán Becker na dve minúty. Pani predsednička, pani komisárka, ako vidíte, tak naprieč všetkými politickými skupinami tu panuje pohoršenie ohľadom nečinnosti komisie a taktiež stanoviska rady. Žiadame okamžite okamžité preskúmanie úpravy letného času. Potrebujeme vedecké vedecké, riadne fundované preskúmanie, pretože to, čo vy nám tu rozprávate, tak to nevyzerá ako nejaké vedecké fundované výsledky. Nemáme absolútne žiadne pozitívne dopady pre energetické hospodárstvo, máme vysoké náklady a máme mnohé posudky z rôznych vedeckých štúdií, okrem iného od deviatich európskych univerzít, od e, rôznych e, expertov a lekárov, ktorí sú čili v tejto oblasti, ktorí hovoria, že sú tu obrovské riziká, ktorých sa máme obávať a my nechápame, prečo tieto rizika sa ďalej neprešetria Samozrejme, v Európe ide aj o iné otázky. Ide o migráciu, to vieme, ide tu o zamestnanosť, samozrejme, ale zdravie ľudí a plýtvanie peňazí, to si myslím, že taktiež sú naše priority. Narastá počet dopravných nehôd a v Rakúsku sa zaznamenalo o 48 vyšší počet dopravných nehod minulý týždeň. Takže to nemôžeme ignorovať. Takže žiadam, aby komisia pána Junckera e, skúmala tieto, tieto e, okolnosti, pretože už nám to naslubovali, ale nič sa nestalo. Takže prosím, berte naše očakávania vážne. Ďakujem, pán Lebreton, na minútu. Merci. Ďakujem. Pani komisárka, už 40 rokov Európania menia e, dvakrát za rok čas. Mali by sme sa vrátiť k tomu, čo urobili Rusi. V roku 2015 Európsky parlament zorganizoval vypočutie, kde sa dokázalo, že to prináša veľa nevýhod, hlavne nespavosť u detí, e, srdcové príhody, ale aj ďalšie problémy Výhody, ktoré sme očakávali, sa nepotvrdili ani úspory energii, ani zníženie dopravných nehôd. Za týchto podmienok EÚ musí ustúpiť od zmeny času, aby sme odpovedali na požiadavky e, takmer 70 Francúzov žiada, aby sme si uchovali letný čas. Žiadam komisiu, aby vypočula európskych občanov a prestala blokovať túto situáciu.

Ďakujem, pani predsedajúca. Mal som síce poznámky po anglicky, ale keďže vás veľmi rešpektujem, budem hovoriť po francúzsky. K tejto téme, priatelia, kolegovia, ako viete, moje deti ráno idú do školy, ale keď sa um, mení čas, tak odchádzajú za svetla a ja by som bol radšej, keby moje deti chodili do školy za svetla a nie za tmy a zároveň si myslím, že by sme mali zanalizovať e, vplyvy. Myslím si, že sú aj pozitívne. Verte mi, vzhľadom na súčasnú situáciu v Európe, vzhľadom na migráciu, grécky dlh, ekonomická situácia, nezamestnanosť, sociálna situácia. Som toho názoru, že toto nie je aktuálny čas a nie je moment, správny čas hovoriť o tejto téme. Ale zároveň musím povedať, že nesúhlasím s aroganciou komisie. Ďakujem za vaše úsilie, pán Marias. Po francúzsky tiež? Only Greek. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani komisárka, masívna účasť kolegov a vášeň, ktorú vyvoláva táto rozprava, tak to ukazuje, že ide o problém, ktorý je vážny a spôsob, ako ste odpovedali na túto tému, nedokazuje serióznosť, ktorú si eh, túto, táto otázka vyžaduje. Letný čas eh, bol nastolený už pred viacerými rokmi, ale ako vidíte, súčasné štúdie poukazujú na opačné výsledky, boli aj uverejnené. A teraz máme jasné argumenty, argumenty, že zmena času má vplyv na zdravie, na dopravu, na priemysel, na energetiku a tak ďalej. Takže táto významná otázka, musíte sa jej venovať. Európsky občania tiež vysielajú znepokojivé e, signály a komisia by mala urobiť serióznu štúdiu a tiež seriózne odpovedať. Ďakujem, pán Rubich. Ďakujem, pani predsednička. Pani predsednička, pani komisárka, chcel by som poďakovať kolegom za to, že nadesli túto otázku v Európskom parlamente. Chcel by som vás upozorniť na ďalší sektor, kde je dôležité prestávanie času. Ja si nemyslím, že polnohospodári môžu vysvetliť kravám, že čo, aký zmysel má v podstate si prestávať hodinky. Aj v polnohospodárstve e, je sú tieto zmeny veľmi negatívne pretože dobytok má svoje biologické hodiny a tie nie je možné prestaviť. No a zároveň sa musí zohľadniť čas spoločnosti, pretože polnospodári majú tiež deti, ktoré chodia do školy a preto by som chcel vyzvať komisiu, aby sa chopila iniciatívy a ukončila tieto zmeny. Merci, monsieur Zdechovský. Ďakujem, pán Zdechovský. Pani predsedajúco, vážená pani komisárka, dámy a páni, keby sa dnes znovu hlasovalo o Európskej komisii, možno by ste odo mňa, pani komisárka, dostali otázku na zmenu zimného a letného času a ak by ste odpovedali tak, ako ste odpovedali dnes, tak by som veľmi zvažoval, či by som za túto komisiu hlasoval. Ja na poste komisárov chcem ľudí, ktorí budú bojovať za práva občanov a ak pol miliardy občanov e, Európskej únie jednoznačne hovorí, chceme e, zrušiť prežitok, ktorý nefunguje, tak ja čakám od vás odpoveď, že budete brať do úvahy tento hlas občanov a že sa tým seriózne začnete zaoberať. Pani komisárka, zo srdca vás prosím, prestaňme sa ironizovať a berme túto vec, ktorá má naozaj vplyv na zdravie občanov, zaoberajme sa ňou skutočne. Merci, Madame von Stolz. Ďakujem, pani von Stolz. Ja, vás... To je ale diskusia. Poli sa odbúrali politické skupiny. Niekto hovorí naľavo a napravo sa tliska a naopak to sa tuším ešte nikdy nestalo. Všetci sa na tom zhodnú. Je to absolútne neideologická téma. E, Prestavovanie zimného času na letný a naopak. Občania to nechcú. A komisia nám háže kamene do cesty, vspiera sa, hovorí, že nechce argumenty. Ale prosím, poslate sa pred nás a odôvodnite, prečo by sa čas mal meniť. Nehovorte nám a občanom, že my musíme niečo dokázať. Prosím, vy to dokážte a vysvetlite, prečo táto zmena sa má konať, ale prosím, predložte dobré argumenty, pretože to, čo ste tu teraz predviedli, to bola zatiaľ len drzosť. Šojdrova. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som poďakovať všetkým kolegom, že sa držíme vecnej diskusii vo všetkých politických skupinách. Ja by som chcela, aby to pani komisárka nebrala ako osobný útok na ňu, ale vy tu, pani komisárka, dnes zastupujete komisiu a preto otázky idú priamo na vás. Vypočuli ste si jasne, že je veľa občanov aj dôvodov, prečo sme položili túto otázku, či je nevyhnutné, dvakrát ročne robiť mobilizáciu občanov a posúvať hodiny raz dopredu, raz dozadu. Práve teraz by sme mohli ukázať, že orgány EÚ sú akcieschopné a sme schopní sa s týmto technickým problémom vysporiadať rýchlo, pretože občanov trápi mnoho ďalších dôležitejších vecí, ktorým sa treba venovať tak preukážte e, to, predložte štúdiu a e, zmente smernicu. Ďakujem. Na záver, pán Kelly. Takže ja som vypozoroval, že v podstate táto zmena nie je pozitívna. Som viac, čoraz viac proti nej, pretože E, to v podstate e, posúva napríklad príchod jary skoro o mesiac, takže podporujem to, čo povedali kolegovia. Má to veľmi negatívny dopad na občanov a rakúsky kolega hovoril o tom, že v Rakúsku je 48% viac nehôd, že to narúša spánok detí. Áno. A myslím si, že toto by komisiu nič nestalo zadať štúdiu a dokázať e, vaše argumenty, ale myslím si, že by sme mali konať v záujme občanov. Čo? Myslíte, sa, myslíte si, že sa niekto, že, že sa bojíme, že niekto povie, že nasledujeme Rusko? A myslím si, že by sme mali veci vrátiť do ich e, prirodzeného poriadku. Ďakujem. Nous avons conclu le catch the eye. Je vais donc... Spontánna rozprava skončila. Teraz dám slovo pani komisárke Bulc. Nech sa páči. Pani Bulc. Madame Bulc, nous avons conclu cette phase de catch the eye. Vous avez la parole. Uzavrali sme spontánnu rozpravu. Nech sa páči, máte slovo. Madame President. Pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, Ďakujem vám za túto úžasnú diskusiu. Skutočne ste vyslali silné posolstvo. V podstate zastupcovia všetkých politických strán diskutujú so mnou. Ako som podala na úvod, komisia si je vedomá rôznych argumentov za a proti tejto zmene času a ja osobne som hovorila zastupca mnohých členských štátov a pýtala som sa ich na ich názory a musím povedať, že sú rozdelení nie je to až také koherentné, ako vy ste tu koherentní dnes. A existujú rôzne štúdie, ktoré skúmajú potenciálny dopad na ľudské zdravie, ale neexistuje žiadny silný argument, ktorý by sme zatiaľ mali. Táto výzva, súhlasím, je väčšia, než často chceme vidieť a ja som si vypočula, čo hovoríte, určite chápem, ale chcem zdôrazniť, že som silne motivovaná podporovať existenciu vnútorného trhu a aby sa tejto otázke rozhodlo jednomyselne na európskej úrovni. Takže v tejto fáze komisia zatiaľ nezvažuje, že by príslušnú smernicu mala meniť. Ale v prípade, že by sa vynorili nové e, dôkazy a že bude predstavený nový, systematickejší prístup, tak sme ochotní opäť zahájiť túto diskusiu. Ďakujem, uzatváram.